Colleagues, everyone ready? Um, the annual report on the situation of fundamental... Takže máme tu výročnú správu o dom implementácie eh, základných práv v EÚ z roku 2016. Spravodajca sa nechce vyjadriť, takže prejdeme rovno hlasovaniu. Začneme kompromisom 1, môžete hlasovať. Hlasovali všetci, uzatváram hlasovanie. schválené. Kompromis 2, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené kompromis 3, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené E, schválené. Kompromis 5. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 6. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 14. Môžete hlasovať. otváram hlasovanie schválené. Kompromis 19, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené kompromis 7, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené kompromis 9, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 16. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 10. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 11. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 8. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 12. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúco návrh 362. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. Kolegovia, dávajte pozor, prosím. Kompromis 21. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeň sa v 398. Môžete hlasovať. zatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci závrh. 402. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 404. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 437 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňte sa 438 môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 13 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 15, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené 461, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 31, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie schválený. 475, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis 18, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. 496, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 506. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňte návrh 508, len druhá časť. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 36, môžete hlasovať. otváram hlasovanie. Schválené. som vrch 523, môžete hlasovať. otváram hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 17, môžete hlasovať. otváram hlasovanie. Schválený. Pozmeň sa vrch 525 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňte sa vrch 527, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválame. 529, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 22, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Pozmeň sa návrh 4, 160, 567. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 548. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 557. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 568 a 578 identické. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. 575. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 571. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. 572. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. 573. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. 593. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené 596, môžete hlasovať. Už otváram hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 20, e, úvodné ustanovenia, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 38, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis 24, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis 23, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis 25, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis 26 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis 28 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis 27 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie schválený. Kompromis 39, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis 29, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis 30, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis 32, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený kompromis 33, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis 37, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis 187 a 188 identické, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 34, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis 35. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválený. A teraz záverečné hlasovanie, menovité. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 41 za, 8 proti a traja sa zdržali. Gratulujem pánu spravodajcovi Engelovi. So now, colleagues, we move to the 2016... Takže teraz prechádzame k absolutóriu pre rok 2016. Prepašte, som hovoril niečo o káve, to nemalo byť do mikrofónu. Nevadí. Takže ďakujem. Správa ohľadom implementácie rozpočtu európskych agentúr za finančný rok 2016. Pán Krysogonos, chcete sa ujať slova? Alebo budeme rovno hlasovať? Môžeme rovno hlasovať, ďakujem. Dobre, ďakujem pekne. Pozmenujúci návrh 1, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Kompromis 1. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Kompromis 2. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Číslo 9 za. Proti. otvorené, zatvorené, je to zamietnuté. Číslo 10, otvorené hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 11, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Kompromis 3, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Číslo 15 za. Proti. Mm, zavreté hlasovanie. Prijaté. Číslo 16. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. To je tiež prijaté. A finálne hlasovanie elektronické, menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté 45 za, 5 proti, 1 sa zdržal. A teraz ideme na ďalší. Uh, ups, absolutorium ide o Europol číslo 1. Otváram, zatváram hlasovanie. Prijaté. Kompromis 1. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie prijaté. Kompromis 2. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Číslo 9 za. Deviatka. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 10. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 3. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Takže ideme na 14. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 15. Otváram hlasovanie. Tak 15 vypadáva, pretože ideme na kompromis 4. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 18. Otváram hlasovanie. Je tam v časti Welcome to Europol's Operations. E, otváram, je to prijaté. 20 bez časti. Regret that the publication of is still pending. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 20. v časti Regrets that the publication of it still pending. Otváram hlasovanie. 20. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. A finálne hlasovanie. Elektronicky otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté 46 za, 5 proti, 1 sa zdržal. Ideme na ďalšie absolutórium Eurojust. Kompromis 1. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Kompromis 2. Otváram hlasovania. <clears throat> Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 6. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 7. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Prijaté. Kompromis 3. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. A teraz finálne hlasovanie celého textu. Menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté 46 za, 6 proti, nikto sa nezdržal. A ideme na absolutórium Frontexu. Kompromis 1, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Kompromis 2, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté štvorka, knowledge from the agency's budget, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. <clears throat> Prijaté. Kompromis 3. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 9 v časti notes in disregarded the staff. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Číslo 13. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Zamietnuté. Kompromis 4. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Kompromis 5. Otváram hlasovanie. Kompromis 5. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Kompromis 6. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. A teraz finálne elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Áno, o celom texte, o frontexte. Elektronicky otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. prijaté 42 za, 7 proti 3 sa zdržali. Áno, chcete niečo povedať? Pardon, Klod, ale keď nehovoríš na mikrofón, tak my sa často pozeráme do hlasovacieho známa a nepočujeme ťa. A niekedy niečo vypadne a mňa to prekvapí a nevidím to. Len ťa poprosím do mikrofonu. Dobre, Tomáš, ja viem, že hovoríš za EPP. Berem to na vedomie. Vítam tú spätnú vazbu. Chcete, aby som hovoril hlasnejšie a priamo na mikrofón? A veľmi sa ospravedlňujem, hovorí pán predsedajúci. Myslím, že, som hovo- že hovorím dostatočne nahlas, ale pridám Nebude sa vám to páčiť, ale budem hovoriť hlasnejšie. A teraz absolutórium k FRA. Áno. Teraz ste ma vyhodili z kontextu, no vidíš, Tomáš. Doteraz mi to išlo. FRA, kolegovia. Číslo 1. Vote is open. Otváram hlasovanie. Uzavreté hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 1. Otváram hlasovanie. Closed. Uzatváram. Prijaté. Kompromis 2. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Prijaté. Kompromis 3. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Prijaté. Číslo 6. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 7. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Prijaté. Kompromis 4. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Zamietnuté. Kompromis 5, pardon, ospravuje sa predseda ešte číslo 10, otváram hlasovanie. Desiatka. Áno, v prípade, že by... Dobre, ja ja tieto jeho príspevky nebudem počúvať a pôsobí tu anarchicky, takže desiatka za... Dobre, no, a ja sa vrátim k môjmu normálnemu, normálnej hlasitosti. Otváram hlasovanie. Oh God. Oh, look what's happened. Amendment 8 and... 8 a 9, otváram hlasovanie. Áno, všetko odišlo, no neviem. And that's um, carried. Prijaté. Kompromis 5. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. A teraz finálne hlasovanie elektronicky. Note. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Prijaté 43 za, 7 proti 1 sa zdržal. Ideme na absolutórium e, Centra agentúry pre drogy e, číslo 1. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Dvojka. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Zamietnuté číslo 3. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Prijaté 4. Otváram hlasovanie. Uzatváram. prijaté. Číslo 5 otváram. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Kompromis 1. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Prijaté. Kompromis 2. Otváram hlasovanie. Uzatváram. prijaté. A teraz finálne elektronické. Otváram hlasovanie. Vote is closed. Uzatváram prijaté 45 za 5 proti 1 sa zdržal. Absolutorium CEPOL číslo 1 otváram hlasovanie. Uzatváram Zamietnuté číslo 2. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Zamietnuté číslo 3. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Prijaté. 4. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Prijaté. Číslo 5. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Prijaté. Kompromis 1. Otváram hlasovanie. Otváram. Prijaté. Kompromis 2. Otváram hlasovanie. Uzatváram. No, Prijaté. Kompromis 3. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Prijaté. Číslo 12. E, Otváram hlasovanie. Uzatváram. Prijaté. 13. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Prijaté. Finálne elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Prijaté 46 za, 5 proti, 1 sa zdržal. Absolutorium EASO. Kompromis 1. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Prijaté. Kompromis 2. Otváram hlasovanie. Uzatváram prijaté. Kompromis 3 otváram. Uzatváram. Prijaté. Kompromis 4 otváram hlasovanie. Uzatváram. Prijaté. Kompromis 5 otváram hlasovanie. Uzatváram. Prijaté. Kompromis 6. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Prijaté. 21. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Zamietnuté. Kompromis 7. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Prijaté. Kompromis 8. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Prijaté. Finálne elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Štyri, je to prijaté a budúce ďalšie absolutórium je EULISA. Kompromis 1. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Kompromis 2. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Prijaté. Kompromis 3. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Prijaté. Číslo 8. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Prijaté. 11. Otváram hlasovanie. Nie. Opravuje sa predseda. Ešte kompromis 4. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijaté. 11. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté číslo 12. Otváram hlasovanie. Áno, číslo 12, uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Číslo 13, otváram hlasovanie. Uzatváram. Prijaté. Číslo 15, otváram hlasovanie. Uzatváram. Prijaté. Číslo 16. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Zamietnuté. Kompromis 5. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Prijaté. Kompromis 6. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Prijaté. 23. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Prijaté. Kompromis 7. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Prijaté. Kompromis 8. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Prijaté. 28. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Prijaté. 29. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Prijaté. 30. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Prijaté. A finálne hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Prijaté 45 za, 6 proti, nikto sa nezdržal. Absolutórium o, o Európskom ochrannom úradníkovi pre dáta, kompromis 1 za. Teda, pardon, koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej, kompromis 2. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 3. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 4. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 9. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté 10. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 5. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 6. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Záverečné hlasovanie. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté 46 za, 6 proti, žiadny poslancov sa nezdržal. Blahoželáme ďalej. Teraz všeobecný rozpočet EÚ, absolutórium komisii, návrh 1. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 2. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté 3. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 4. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 1, časť 1. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania prijaté. Kompromis 2, druhá časť. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 2, teraz, pardon, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 3, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 4. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Záverečné hlasovanie. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Prijaté. 45 hlasov za, 6 hlasov proti, 1 sa zdržal. Blahoželáme. Ďakujem všetkým, ktorí sa o to pričinili. Ďakujem všetkým za trpezlivosť. Želám všetkým príjemný víkend. Um, Prerušujeme schôdzu na pol hodinu a potom nasleduje bod s zatvorenými dverami. Tí, ktorí sa nechystáte zúčastniť tejto časti schôdze, tak tým želám príjemný víkend.